Poprosím vás, vážené dámy, vážení páni, aby ste sa usadili. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie noch einmal Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte raz vás poprosím, aby ste sa usadili. Otváram toto zasadnutie. Začneme náš pracovný deň dnes slávnostne. Som veľmi rád, že vás môžem privítať.